Dear colleagues, good morning. Vážení kolegovia, dobré ráno. Dovolte mi, aby som vás privítala na zasadnutí výboru IMCO. Budeme hlasovať, ale v tejto chvíli som veľmi rada, že môžem privítať pána Thierryho Bretona, komisára pre obchod, ktorý vystúpi na tému výziev počas e, krízy, počas koronakrízy a následne si vypočujeme aj pani Wösdör, ktorá vystúpi za nemecké predsedníctvo rady. Program rokovania ste samozrejme dostali. Dovolte mi, aby som sa vás spýtala, či máte nejaké pripomienky. Keďže žiadne pripomienky nie sú, zdá sa, konštatujem, že program rokovania je tým schválený. Máme dnes zabezpečené tlmočenie v následovných jazykoch francúzština, taliančina, nemčina, holandčina, angličtina, dančina, španielčina, portugalčina, čeština, polština, slovenčina a rumunčina. Tlmočníci, práca tlmočníkov závisí od eh, kvality zvuku a videa, preto by som poprosila, aby ste sa riadili, tí, ktorí sa napájate na diálku, aby ste sa riadili usmerneniami pre rečníkov, ktoré ste dostali. Prosím, ešte upozorňujem, že tlmočené nebudú audio spojenia a vystúpenia prostredníctvom telefónu. Nech sa páči, ak je zabezpečené v prípade vašej materčiny tlmočenie, môžete ho využívať a Pani predsednička na úvod ďakuje tlmočníkom. Vzhľadom na obmedzenia, vzhľadom na to, že výbor bude trvať len dve hodiny, by som rada kolegom pripomenula, že koordinátori sa dohodli na rámci pre, výmeny, pre výmenu názorov a vzhľadom na to by za jednu skupinu mal vystúpiť len jeden poslanec. Rovnako by som chcela pripomenúť kolegom, že zasadnutie je vysielané naživo, webstreamované a samozrejme v rámci e-meetingu máte k dispozícii všetky dokumenty. No a ešte jedna úplný záver úvodu Chcem informovať, že je k dispozícii aj náš nový newsletter. Ešte by som vás rada chcela informovať o odchode jednej z našich asistentiek po 8 rokoch služby v rámci nášho výberu pani Sandra Omajder, prvá asistentka výboru, odíde k 1. oktobru, bola zvolená za politic, za politickú poradkyňu. Takže dovolte mi čo najsrdečnejšie poďakovať za jej prácu na pôde nášho výboru. Zároveň jej želám všetko dobré do ďalšieho pracovného života. Pani Kenku Ulieva nahradí pani Sandru, takže srdečne vás vítame a tešíme sa, na spoluprácu, samozrejme teraz e, v inej pozícii. Pokiaľ ide o schvalovanie zápisnice z 2. 3. ak nebudú žiadne námietky, tak znenie zápisnic budeme považovať za schválené. Pôjdeme k hlasovaniu. Hlasovanie by malo skončiť do 11.40 bruselského času a začneme len, e, pani predsednička, ak dovolíte, pred hlasovaním, možno, že e, by som chcel, by ste mi dovolili, aby som pred hlasovaním poďakoval, poďakoval našim e, tieňovým... Dobre. Chcem by pripomenúť kolegom, že podľa pravidla 218.2 ktoré sa týka hlasovania alebo prihlášky do diskusie, tak e, poprosím poslancov, aby sa prihlasovali prostredníctvom príslušných technických zariadení, ktoré sú na to vyčlenené. Thank you. Zistujem, či, je, či sme uznášania schopní. Nie. V poriadku. Dnes budeme hlasovať k jednej správe a k jednému stanovisku. Budeme hlasovať e, k digitálnemu aktu, zlepšeniu fungovania jednotného trhu. Správodajcom je pán Saliva za SAD dostali sme 919 pozmeňujúcich návrhov, 100, 119 pozmeňovacích návrhov, um, boli, bolo predložených 24 kompromisných návrhov, bolo predložených, tieňoví spravodajcia, spravodajcia s nimi súhlasili a dnes, dnes hlasujeme o schváľovaní návrhu správy. Saliba, nech sa páči, ak si želáte vystúpiť, máte slovo ešte pred hlasovaním ale poprosím len na minútu a pol. To je vyčlenený rečnícky čas. Takže pani predsednička, samozrejme ďakujem veľmi pekne. Určite, určite nechcem zachádzať do podrobností správy. Kolegovia ju poznajú. Využívam ale túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým tieňovým správodajcom zo všetkých politických skupín, ktorí neunavne pracovali počas uplynulých mesiacov a vďaka, a vďaka našej práci sa nám teda podarilo dopracovať sa ku kompromisu, ku ktorom bude budeme hlasovať. Chcem poďakovať aj e, kolegom zo sekretariátu Anne a Tanaške, ktoré koordinovali celý tento proces a skutočne pomohli a prispeli obrovským dielom. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste predložili pozmenujúce návrhy, za to, že ste prispeli k tejto ambicioznej správe, o ktorej budeme dnes hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Alex za to, že ste rešpektovali aj ročný rečnícky čas a ďakujem vám samozrejme aj za prácu, ktorú ste odviedli. Ide o nesmierne dôležitú tému pre náš výbor. Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú hlasovania, ktorí sú buď tu v miestnosti, alebo sa napájajú na dielku, budú využívať aplikál, aplikáciu alebo e, zhlasovací zoznam, ktoré musia byť vyplnený, vyplnený ručne a zaslaný do mailboxu IMCO. E, poslanci dostali e-mail so všetkými inštrukciami, ako postupovať. Ja len pripomeniem, že výsledky budú vyhlásené dnes pred koncom dnešného zasadnutia. Budeme hlasovať aj k stanovisku, ktoré sa týka novej stratégie pre európske MSP. Spravodajkyňou je Šrajne Macher. Dúfam, že som to vyslovila správne, hovorí pani predsednička. E, pani Šrajne Macher je e, zo skupiny Renew. Bolo predložených 81 pozmeňujúcich návrh. Spravodajkyňa navrhla 7 kompromisných návrhov, ktoré pokrývajú takmer všetky pozmenujúce návrhy. Ja len pripomeniem, výsledky prvého kola rok, hlasovania budú vyhlásené um, do 1.45 a hlasovanie, hlaso, bude aj záverečné hlasovanie k obom spisom. Takže nech sa páči, prejdeme teraz k hlasovaniu. Dobre, teraz prejdem k ďalšiemu bodu a nesmierne ma v tejto chvíli teší, že môžem privítať pána Thierry Bretona, komisára pre vnútorný trh. Vyjadrí sa na tému eh, koronakrízy, respektíve na tému víziev v súčasnej ére a v časoch koronakrízy. Nech sa páči. Pán Breton,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 commence à connaître et discuter la réponse de nos États membres et de la Commission à la crise. Srdečne vás, pán komisár, vítame medzi nami. Žiaľ, doteraz eh, bola veľmi silná odozva. Pán eh, vážený komisár, eh, náš výbor IMKO vás prizval na naše stretnutie, aby ste sa vyjadrili k opatreniam, ktoré sa týkajú fragmentovaného a nekoordinovaného prístupu členských štátov v priebehu šiestich mesiacov, e, ktoré ovplyvnili integritu vnútorného trhu a tiež e, dôveru spotrebiteľov. Aby ste nám tiež približili úlohu komisie v rámci koordinácie vaše kompetencie e, v oblasti vnútorného trhu, jednotného trhu, najmä čo sa týka ochrany údajov, sú vysoko relevantné pre riadenie tejto krízy. Bolo by o mnoho jednoduchšie, ak by sme mali koordinovaný prístup eh, k tejto otázke. Bolo by tiež zaujímavé presvedčiť sa, či sú nejaké aktuálne informácie o stave veci. Nech sa páči, pán komisár. S'il Merci beaucoup, madame la présidente. J'espère que vous m'entendez. Ďakujem pekne, dúfam, že ma dobre počujete. Ja som vás počul zle, ale dúfam, že vy mňa počujete dobre. Vidím, že je pán Šváb tiež prítomný a prekevuje, teda som rád, že spojenie funguje. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že ste ma pozvali, eh, aspoň virtuálne, na toto stretnutie. Ako ste už spomenuli na úvod, pani predsedajúca, môžem vás vďaka tomu eh, poinformovať, podiskutovať si s vami jednak o sanitárnej kríze, ktorá naďalej prebieha. Vieme to my, vedie to naši občania, ale tiež vás poinformujem o blížiacich sa krokoch eh, ktoré sa týkajú vnútorného trhu podľa vývoja situácie. V posledných mesiacoch sme sa toho veľa naučili. Jedno zo zásadných ponaučení spočíva v tom, že nie je možné presadzovať národné riešenia v kontexte takýchto rozsiahlých šokov je treba presadiť iba európske riešenie, iba to je jediný správny prístup. Myslím si, že všetci naši občania s týmto prístupom súhlasia. Vnútorný trh, ako ste už povedali, bol vystavený veľkým skúškam a s to bezprecedentným skúškam a je treba to uznať. Myslím, že treba zdôrazniť, že vnútorný trh bol zachovaný vo svojej funkčnosti, iba dokonca bol posilnený podľa mňa vo chvíli, keď tu e, boli snahy presadiť nacionalistický prístup. Ja by som dokonca povedala, že vnútorný trh sa osvedčil ako náš najvýraznejší spojenec v boji proti kríze. Isté, že zaznieva aj legitimná kritika. Ja e, to uznávam, chápem tieto hlasy, kritické hlasy. Ja sám e, to som tiež pocitil na vlastné koži, tieto obmedzenia ako komisár, ale k tomu sa ešte vyjadrím. Toto obdobie, ktoré prežívame, si vyžaduje ešte o mnoho viac modernizovať náš vnútorný trh. Neskôr sa vyjadrím k tomu, čo sa teda udialo v posledných mesiacoch, keď to môžem trošku pozrieť späť. Táto kríza eh, dokázala eh, aké rizikové prijímať nekoordinované rozhodnutia, čo sa týka eh, prekračovania hraníc pre osoby, ale pre tovar a služby. Ja osobne som strávil veľa času na telefóne s ministrami, aby sme našli čo najskôr riešenia voči týmto obmedzeniam a to sa presadilo veľmi rýchlo v rámci reakcie na krízu. 30 reštriktívnych opatrení sa nám podarilo zrušiť v 18 členských štátoch relatívne rýchlo, teda v priebehu niekoľkých týždňov, bez toho, aby sme museli pristúpiť k postupom vo veci porušenia, ktoré boli veľmi zdlhavé. Vysporali sme sa s touto akutnou situáciou takýmto spôsobom. Teda relatívne rýchlo sa nám podalo vrátiť sa k normálnemu režimu naozaj prevládol pocit solidarity a to je z môjho pohľadu to najpodstatnejšie v tejto chvíli, čo sa týka prístupu ku kríze. Ale zatiaľ ešte nie je nič ukončené a vzhľadom na to, že vírus je nadalej aktívny a preto začiatkom tohto mesiaca som tak trošku preventívne oslovil členské štáty s veľmi jasným posolstvom, aby sme teda zostali obozretní, aby sme sa, pre, aby sme sa vyhli ďalším pokusom o reštrikcie aby sme sa poučili z toho, čo sa osvedčilo, čo sa neosvedčilo na jara a predovšetkým, aby sme nereagovali unáhlenie a nereagovali na niektoré eh, zlé hlasy, ktoré volajú po väčších reštrikciách, čo sa týka um, pohybu. Musíme eh, sa snažiť o spoluprácu, o koordinovaný prístup a takto budeme postupovať aj v priebehu jesene a zimy, tak aby vnútorný trh naozaj e, fungoval podľa pravidiel v plnej miere. Tiež e, je veľmi jasné, že ak sa presadia neoprávnené reštrikcie, ak by sa teda znovu objavili, tak budem postupovať rovnako rázne a s presvedčením, tak ako pred piatimi mesiacmi. Myslím, že o tom niekto nepochybuje. Nepredpokladám, že by sa zopakovali situácie z marca Kríza preukázala, že keď vnútorný trh nefunguje dobre, tak eh, vlastne každý za to platí cenu. Náš priemysel, množstvo našich malých stredných podnikov v dodavateľskom reťazci a samozrejme spotrebitelia a celá naša ekonomika. Tiež dúfam, že tieto skúsenosti prispejú k tomu, že poukážeme na túto dichotómiu, na túto nezrovnalosť medzi tzv. priateľmi vnútorného trhu a ostatnými členskými štátmi. To je zastaralé, e, čo sa týka prístupu. E, Týchto, dichotomný prístup e, už nemá svoje opodstatnenie. V súčasnosti všetci majú prospekt vnútorného trhu aj trhu služieb. Teraz je na mieste zaoberať sa otázkou, preto som sa s vami aj takto rozhodol stretnúť, čo môžeme urobiť lepšie v tejto kríze Zamýšľame sa teda nad tým, ako zlepšiť ešte fungovanie vnútorného trhu. V e, takých krízach, ktoré nepoznajú hranice, musíme vyhodnotiť, čo je treba vylepšiť v našom prístupe, v našich štruktúrach, v našom rozhodovacom procese, celkovo v našom riadení krízy ten zmetok z začiatku krízy korony dokázalo, že je dôležité prispôsobiť spoluprácu a tiež rozhodovací mechanizmus na európskej úrovni čase krízy, pretože v kríze je treba príjmať rozhodnutia rýchlo, koordinovanie na európskej úrovni a, a v spoločnom záujme. A to platí aj pre obmedzovanie voľného pohybu osôb v sanitárnych eh, otázkach. Izolované rozhodnutia idú v rozpore so všeobecným záujmom. Musíme preto všetci sa zamýšľať nad tým, ako to zlepšiť Musíme sa k tomu postaviť racionálne. Isté, že chceme sa z tejto krízy dostať. Aj keď e, časovo sa nám to ešte nepodarilo zvládnuť, e, očakáva sa, že vakcína nám pomôže, posunie nás, ale musíme si uvedomiť, e, že táto kríza nie je ojedinelá, sú s tým spojené rôzne iné krízy, kybernetická kríza, geopolitické krízy, môžu sa objaviť tieto krízy paralelne, teda je dôležité, aby sme v rámci logiky pokroku a poučenia pristupovali konštruktívne k tejto situácii bez ohrozenia nášho vnútorného trhu. A Tiež sa chceme zamýšľať na téma, ako predchádzať izolovaným rozhodnutiam v týchto ťažkých obdobiach eh, v časoch krízy. Ja eh, som sa teda obrátil na ministrov aj na úrovni rady s týmto posolstvom. Myslím, že teda eh, tá kakofónia zo začiatku krízy sa už nezopakuje. Všetkým je to jasné, že je v záujme všetkých lepšie sa pripraviť, koordinovať rozhodnutia a dúfame, že sa situácia z jary už nezopakuje. Teda členské štáty vyzvali e, e, komisiu, aby zanalizovala postup krízy. My sa tomu venujeme, e, máme vyčlenené viaceré týmy, očakávame, čo sa to podarí uzavrieť čo najskôr tento proces analýz a že predložíme aj návrhy opatrení pre najbližšie mesiace, tak aby sme dokázali koordinovanejšie pristupovať tejto kríze. Spolieham sa v tomto aj na vašu podporu, vážení poslanci, že nás budete podporovať, že budete taktiež zasielať svoje podnety, návrhy. V tomto období viem, že mnohí z vás sa tiež zamýšľajú nad týmito otázkami a máte veľmi uh, užitočné návrhy. Tiež sa vytvorila nová pracovná skupina uh, pod názvom SMET, ale jednotný trh e, sa netýka len dodržovania spoločných pravidiel, odstraňovania prekážok. Mm, nie sú s tým spojené teda len povinnosti dodržovať pravidlá, sú s tým spojené obrovské príležitosti, možnosti, a to veríme, že bude prevládať vo vnímaní. Napríklad prispôsobujeme sa tomu, aby teda ten tok tovaru a služieb bol hladší, tak aby firmy nepocitovali e, nejaké prekážky e, vo svojom fungovaní. E, to je súčasťou našej priemyselnej stratégie, e, ktorú odsúhlasila aj predsednička. Chceme e, zvyšiť dynamiku nášho vnútorného trhu. Chceme postupne po jednotlivých sektoroch pomenovať, aké prekážky sa objavujú a ako ich prekonať. Investície v rámci obnovy a je, tomu sa chceme povenovať tejto stratégii v rámci programu Generation EU a tiež chceme zvyšovať našu odolnosť kríza spustila proces transformácie. Transformácie, ktorú vlastne vyvolala naozaj táto kríza. Už sa nevrátime k podobnému vnútorného trhu z minulosti, tak ako aj mnohé iné oblasti života sa už nevrátia do pôvodnej podoby. Musíme sa teda pripraviť na túto novú digitálnu dimenziu. E, tá bude kľúčová v novej podobnom trhu je to jedno z poučení, e, ktoré si musíme zobrať z tejto krízy. Všetci naši spolupčania napokon to pocítili, či už ide o prepojenie, ktoré potrebovali s inými osobami, museli pracovať na diálku, um, museli sa učiť na diálku, E, videli sme, ako veľmi rýchlo došlo k tejto transformácii a nakoľko sme závisli od technológií v týchto pomeroch. Teda pandémia v podstate, ak by som to mal zhrnúť, pandémia odhalila, že Európa musí investovať do tohto sektora, musí sa stať naozaj technologickou veľmocou v oblasti digitálnych technológií. A to sú vlastne ambície, ktoré spomenula aj predsednička vo svojom prejave na túto tému Musíme presadiť, aby Európa bola prepojenejším kontinentom. E, chceme taktiež lepšie zmobilizovať e, verejnú mienku e, vo svetle týchto výzieb, ale chceme tiež pokozvať na rizika. Komisia si žela, aby 20 investícií v rámci tohto plánu obnovy sa určilo na digitálnu transformáciu. Dúfame, že tieto ciele sa podarí aj finančne vykryť Dúfame, že peniaze, ktoré sa takto vyčlenia, budú dostatočné a vďaka ním budeme schopní zmodernizovať e, a zajistiť konkurencieschopnosť nášho kontinentu v digitálnej sfere. Tieto investície sa budú týkať troch oblastí. Jednak e, e, lepšie prepojenie, ďalej lepší prístup k elektronickej štátnej správe a tiež technológie súvisiace napríklad s mikroprocesormi, s priemyslom, so super počítačmi, super eh, kalkulačkami, kryptografia a podobne. V najbližších mesiacoch komisia chce predložiť nové pravidlá a fungovanie tohto digitálneho trhu. Jednak Data Governance Act, tam sa navrhne nová štruktúra eh, nastavenia v digitálnej sfére eh, v personálnej úrovni, ale aj v priemyselnej úrovni chceme sa zameriavať na vlastníkov dát, či už ide o firmu alebo jednotlivca. Okrem toho, nová stratégia kybernetickej bezpečnosti tak aby sme presadili ambicióznu revíziu smernice z NIS a tiež aby sme presadili lepšiu koordináciu v operatívnej sfére v rámci Joint Cyber Unit. Okrem toho, začiatkom budúceho roka chceme predložiť návrh, e, ktorý sa tiež týka digitálnej sféry, tak aby občania mali k dispozícii alternatívy e, k veľkým platformám, aby boli e, tieto možnosti zaistené bezpečnostne a aby boli funkčné. Koncom roka DSA nám umožní regulovať fungovanie platformiem v digitálnej ekonomike. Ide o systémových aktérov, a tiež e, sa pokúsime lepšie stanoviť pravidlá pre digitálne služby aj do budúcich rokov, teda zameriavame sa na budúcnosť. No to chcem zdôrazniť, pozeráme sa naozaj dopredu v tomto úsilí. Dovolím si trošku porovnať veci. Je dôležité poukázať na objem. Pri finančnej kríze z roku 2008 sme veľmi rýchlo poukázali na e, systémovú úlohu niektorých veľkých e, aktérov, napríklad veľkých bank. A táto kríza odhalila opäť raz systémovú úlohu tých veľkých finančných aktérov. Niekedy e, sa trošku odklonili od tradičného regulačného rámca, aby stavili sa riziku. Možno to nebolo dostatočne regulované vo všeobecnom záujme. Podobne aj v tejto kríze vidíme, aký je význam týchto platformiem, najmä systémových platformiem v našom dennodennom živote. V prípade bank sa hovorilo, že mnohé z nich boli príliš veľké a niektorí ich považovali za príliš veľké, že nespadali pod regulačný rámec, že boli príliš veľké na to, aby padli, too big to fail. Možno e, sa podobne zaujíma takýto prístup aj k týmto platformám. Táto kríza dokazuje, že niektoré z týchto platformiem možno e, zanedbávajú dôsledky svojho konania e, na náš, na náš denodenný život, na našu prácu, na spoločnosť, na demokraciu. A tak trošku sa stali príliš veľké na to, aby im záležalo na veciach, tak povedia, too big to care. Zdá sa, že sú ako keby nad pravidlami, ako keby sa ich pravidla netýkali. Teda v prípade bank e, sa odsúhlasila lepšia regulácia, aby sa vykonával dohľad nad týmito subjektami. Poprosíme, pán komisár, aby ste dokončili. Très bien, merci. Donc je finis. Donc... Euh, Áno, už e, dokončím. Poskytovateľe služieb e, v rámci diverzifikovaných služieb sa budú musieť držať odsúhlasených pravidel. Dúfam, že sa toto môžem spolahnúť na vašu podporu od toho bude zážležať e, možnosť regulácie digitálneho trhu do budúcich rokov. Tiež hlasovanie o DSA a bude v tomto kontexte veľmi významné. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi rád odpoviem na otázky. Je to rozsiahlý súbor tém a sú to veľmi dôležité témy pre nás všetkých. E- Ďakujem pekne, pán komisár. A Teraz e, kolegovia budú mať dve kola otázok. Prvé kolo koordinátory, každý má 1,5 minútu na otázku. Potom 3,5 minúty e, má pán komisár na odpoveď, 3 minúty na odpoveď. Takže dostáva pán, slovo pána Drašova z EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Rád by som vám položil tri konkrétne otázky Poprvé, Európsky parlament minulý týždeň e, prijal uznesenie, ktoré sa týka nekoordinovaných e, prístupov e, ku kríze covidu. To spôsobilo veľké prekážky pre občanov, najmä v pohraničných regiónoch. Aké konkrétne, drahý Thierry Breton, v kontexte toho, čo sa tu práve prednieslo, aké konkrétne kroky komisia chce prijať, aby naozaj sa zohľadnila tá myšlienka jednotného trhu aby to naozaj verejnosť takto vnímala, pretože doteraz sa hovorilo predovšetkým o otázke toho, aké zdravotné opatrenia sa chystajú. Samozrejme, tie sú dôležité, sanitárne opatrenia sú dôležité, ale v pohraničných regiónoch je dôležité pre ľudí to, aby mohli si zachovať voľný pohyb. A ešte druhá vec, ak dovolíte, Next Generation EU, pani predsednička, Ide tu aj o to, ako prostriedky, ktoré sú k dispozícii e, naozaj v obrovských objemoch, aby sa čo najskôr nasadili do praxe. Často e, tie národné plány sú e, veľmi komplikované. V Nemecku po zjednotení východu a západu sa presadil obrovský komplikovaný súbor pravidiel. celé sa to urychlilo v Taliansku sa podarilo obnoviť most, e, ktorý padol v Janove, pretože e, vláda reagovala veľmi promptne. Aké opatrenia teda chce komisia navrhnúť, aby to aplikovanie do praxe prebehlo čo najrýchlejšie? Thanks, Andreas. And... Ďakujem, Andreas. A teraz dostáva slovo pán komisár, aby odpovedal. Má na odpoveď 3 minúty. Pán Breto, nech sa páči, máte slovo. Pán komisár, poprosím vás. OK. Dobre. Dobre, takže 3, 3 minúty na odpoveď, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, e, pán poslanec Šváb, a ďakujem aj za vaše otázky. Návrh komisie e, k E, také, ako by som povedal, uvedomenie si alebo zohľadnenie oslabenia e, podmienok vo vnútornom trhu v aktuálnej situácii e, bol predmetom návrhov No, odporúčaní na úrovni rady, ktoré sa týkali koordinovaného prístupu. Je to veľmi dôležité, sami ste to spomenuli, že je potrebné zabezpečiť voľný pohyb e, v reakcii na pandémiu. E, je to veľmi dôležité a samozrejme chcem sa postarať o to, aby všetky členské štáty spolu sa riadili týmito odporúčaniami, ktoré už existujú a ktoré boli samozrejme predstavené a prediskutované priamo na úrovni rady. Uh, podstate členské štáty v situáciách, ktoré môžu užšie spolupracovať, aby som odpovedala na vašu otázku, musia e, vychádzať z práce výboru. Sú tu harmonizované kritéria. Dneska máme príliš kritérií, ktoré sú rozdielne, e, tie štyri farby a pod semaforu a tak ďalej. Takže my sme odporúčali jednoznačne, aby sa použili údaje, ktoré zdieľajú všetci Uh, nie každý deň, ale možno tak raz za dva týždňa by sme mohli sledovať vývoj situácie, aby aktéry sa mohli prispôsobiť na dôsledky. A teda každý týždeň, povedzme každý týždeň, uh, by sme mali mať súbor všetkých údajov, údajov teda o európskom kontinente, podľa regiónov, podľa tých kódov farieb, ktoré sú harmonizované, semaforov, tak aby sme mali spoločné kritéria a aby sme pomohli pri rozhodovaní. Rozhodovania, samozrejme to pripomínam, rozhodovania sú v kompetencii členských štátov a regiónov, tie príjma rozhodnutie, ale aby to bolo harmonizovanejšie. E, tie ďalšie veci, ktoré sú veľmi dôležité, spoločný rámec pre uplatňovanie opatrení pre cestujúcich z rizikových zón. Teraz sme jasne nastavili to, čo je spoločný rámec, to znamená, členské štáty to zrazu musia uplatniť a potom e, musíme mať jasné nástroje pre verejnosť vo všetkých častiach. A tu takisto opäť e, vzhľadom e, E, na aktuálnu situáciu a na dôsledky. E, to musíme aj časovo nejak nastaviť, čiže možno raz za týždeň, raz za dva týždne nám prípada dobre, aby hospodársky aktéry sa mohli prispôsobiť na opatrenia, ktoré budú príjmané v takomto e, režime. Takže to je prvá časť vašej otázky, pán Šváb. Čo sa týka plánu obnovy, máte pravdu, je to veľmi dôležitá téma, ktorá si vyžaduje koordináciu E, plán e, obnovy a jeho plnenie. Plnenie to bude kľúčové. Jednoducho je tu prvok rýchlosti, musí to ísť rýchlo. Samozrejme je dôležité, aby e, sme zakročili rýchlo, pretože pandémia má tvrdé dôsledky už teraz na mnohé sektory, takisto a rozpočtové a daňové oblasti sú dôležitejšie, možno ostatné môže trošku počkať, aby sme sa vyhli rozdielom na úrovni trhu. Pán komisár poprosím, aby ste ukončili. Takže čo najskôr a koordinovanejším spôsobom. A mm, sú tu tie vlajkové e, projekty, ktoré nám pomôžu lepšie koordinovať aktivity, sledovať ich plnenie, ako viete. Všetko budeme sledovať aj na úrovni Európskeho semestra. Máme e, špeciálnu skupinu Task Force, e, ktorá bude sledovať plány a ich realizáciu. Takže táto task force už je teraz funkčná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán komisár. A teraz dostáva slovo Kristal Šardemos na 1,5 minúty z SAD. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem aj pánovi komisárovi za vyjadrenie. Musím povedať, že ja som na Kodanskom letisku na ceste do Bruselu, takže dovolte na úvod položiť otázku. Hovorili ste o číslach ohľadom celej situácie, aktuálnej situácie. Viete nám povedať, aká je aktuálna situácia pre spotrebiteľov a ich práva, e, čo sa týka práv cestujúcich a preplatenie? Aký je aktuálny stav preplatenia nákladov? Môžu spotrebitelia dnes mať presvedčenie o tom, že je že im bude preplatené náklady. Po druhé, e, flexibilita a potreba rýchlej a lepšej koordinácie e, vy ste povedali, že ste s tým mali dobré skúsenosti a naozaj dúfam, že sa v budúcnosti z toho poučíme, pretože potrebujeme mať rýchlejšiu implementáciu a uplatňovanie európskych pravidiel a musíme sa poučiť z tejto krízy aj v tejto veci. A potom mám otázku ohľadom dát a dátovej stratégie. Súhlasím, že je to dôležité a musíme v tejto oblasti robiť množstvo vecí. Zamysleli ste sa nad tým, ako by sme sa mohli postarať o to, aby sme mali štandardizované dáta, pretože to je kľúčové preto, ak chceme e, mať e, dobre fungujúci vnútorný trh ktorý, pre dáta, ktorý bude stavať na dátach do budúcna. Čiže ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kristal. Pán komisár, máte tri minútky na odpoveď. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kristel Stadomeze, ďakujem za vaše otázky. No, viacero veci. Je pravdou, že v predsednička v správe o stave únie hovorila o tom, že treba zdôrazniť Európu zdravia a upozornila na to, že musíme dať dohromady zdroje preto, aby sme mohli zdieľať naše systémy prevencie, aby sme mohli uh, e, E, zasiahnuť e, a investovať, e, a tu sú obrovské investície potrebné do výskumu, konkrétne aj pri hľadaní vakcíny, ale Nejde o to samozrejme, že by sme tu nahradili lohu členských štátov. Členské štáty majú svoju politiku v vlasti zdravotníctva. Je to individuálna politika, je to v kompetencii členských štátov, čiže e, čo ide o preplatenie zdravotných nákladov, to je v nákladoch členských štátoch. Avšak samozrejme, že všetko, čo sa týka e, sledovania vývoja covidu v oblasti prevencie, harmonizácia je vždy len vítaná. Hm, trošku by som rozšíril vašu otázku ohľadom preplatenia e, nákladov. Tu sme zaviedli systém, ktorý zachováva práva e, spotrebiteľov a cestujúcich samozrejme majú právo na preplatenie a je tam jasné, že e, teraz tie veci sú jednoznačné. Letecké spoločnosti prijali potrebné opatrenia. E, čo sa týka štandardizovaných údajov, e, aj v oblasti zdravia, keďže to, z toho sa vychádzalo. Je pravda, že a videli sme to aj v priebehu E, vývoja situácie. To znamená, keď sme že je potrebná lepšia koordinácia v oblasti zdravotníctva. Je pravda, že určité agregované dáta môžeme zdieľať. Samozrejme, to musia byť dáta anonymizované. Pracujeme na tom v rámci Data Act e, sa pracuje na tom, aby konkrétne údaje sa mohli vymieňať za podmienky, že sú anonymizované e, Čiže máme túto perspektívu, plánujeme to predložiť začiatkom budúceho roka. Je tu konkrétna iniciatíva v oblasti e, zdieľateľných dát zdravotníckých. Je to veľmi dôležité pre pokrok a e, samozrejme e, v tom Data Act e, do konca roka v tom návrhu uvidíme, čo sa navrhuje, ale je veľmi dôležité, aby sme mohli práve si zdieľať tieto údaje e, lepším spôsobom v Európe, ktorá bude lepšie koordinovať v oblasti zdravotníctva a prevencie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo Dita Šerencová z Riniu. Na 1,5 minúty, nech sa páči, Dita. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár Tieri, len za vašu prezentáciu, ale aj za tvrdú prácu, ktorú ste doteraz odviedli. páčili sa mi tie otázky, ktoré ste vy predložili, či by sme mohli spraviť viac. Súhlasím, nielen e, mohli, ale mali, priam až musíme. Dokonca aj pred krizou COVID, ako viete, bolo to zrejme aj z vašej správy, bolo tu viacero neopodstatnených prekážok vnútorného trhu, ktoré sa len zhoršili počas krízy COVID. Takže moja otázka je veľmi jednoduchá. Čo môžeme spraviť preto, aby sa zlepšilo, alebo ako by sme mali zabezpečiť efektívnosť vlád eh, v oblasti vnútorného trhu. Spomenuli ste špeciálnu skupinu Task Force. Aké konkrétne aktivity máte na mysli? A čo môžeme spraviť preto, aby sme opäť získali dôveru spotrebiteľov na, vo, na vnútor, vo vnútorný trh, aby sme poskytli istotu podnikateľským subjektom? Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, Dita. Pán Breton, Tri minútky na odpoveď, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, pani Dita e, Šarancová za vaše otázky. Fungovanie vnútorného trhu je samozrejme bojom. Je to boj, ktorý e, s, mm, vedieme už 10 a budeme ho zvádzať naďalej, ale aby som zodpovedal na vašu otázku aj k tej konštatácii, ktorú som e, povedal vo svojom vystúpení. Jedno z veľkých ponaučení tejto krízy, samozrejme ich bolo viacero, ale Jedno z prvých ponaučení je sila vnútorného trhu. Je veľmi dôležité, aby spolu členské štáty, aj tie, ktoré e, to možno vnímajú iným spôsobom, alebo iní, ktorí samozrejme sú protekcionistickejší ako druhé, každý má na to právo, ale aby všetci spolu jednomyselne sa zdvihli a povedali, musíme zachovať a zlepšiť vnútorný trh. E, samozrejme, musíme využiť tento moment a preto som okamžite vytvoril tú pracovnú skupinu Task Force, dobre, ale ja som chcel urychliť jej činnosť, pretože videli sme e, v podstate, že sú rôzne reakcie. A možno to bolo, vyzeralo ako represívnejšie, ale vidíme, že to bolo nevyhnutné. E, bol to želaný politický akt, želaný zo strany všetkých a samozrejme ja to chcem urychliť, ja som dal jasné, jednosť prísne pokyny. V prípade porušenia budeme konať, budeme o tom hovoriť. A dnes už tá situácia sa zmenila. Uh, v podstate tu robíme všetko preto, aby sme spolu dali na prvé miesto spoluobčanov. Čiže to je dôležité, že potrebujeme mať nástroj na to, aby sme rýchlejšie vedeli zvládať ťažké krízy, ktoré e, budú stavať tieto nástroje na flexibilite a solidarite. Pracujeme na tom. E, je to aj predmetom správy, ktorú pripravujeme a ja by som e, bol ochotný navrhnúť aj opatrenia, ktoré by išli ešte ďalej v oblasti rozhodovania a čo by umožnilo prispieť k zárukám toho, že členské štáty príjmu potrebné opatrenia na ochranu svojich spolobčanov, ale samozrejme eh, mm, to by bolo kontruproduktívne, a nedosiahli by sme náš cieľ, keby sme šli ďalej, ako navrhujeme. Ale musíme mať nástroj, aby sme zabránili niektorým členským štátom v tom, že by prijali opatr- izolované opatrenia, ktoré by šli proti všeobecnému záujmu. Eh, máme tu viacero eh, pomene silných scenárov, konkrétne v oblasti rozhodovania na ktorej úrovni sa má prijímať rozhodnutie. Množstvo tém, množstvo tém, ktoré jednoducho musíme v nich zajsť pomerne ďaleko, bez váhania. Takže uh, chceme, aby to bolo štrukturovanejšie a systematickejšie. Ďakujem pekne a slovo dostáva pani Čanala Kapel z ID. Ďakujem pekne, pán komisár. Dobrý deň. Za posledných 6 mesiacov európska konštrukcia, ktorá vychádzala iba na, z voľnej konkurencie a otvorenie všetkých hraní, to sa všetko zrútilo. COVID-19 bol akýmsi katalizátorom uh, nechajme farmaceutické firmy na zahraničnú konkurenciu, rúšme vnútorné hranice, nezúčastňujme sa na zásobovanie liekmi, materiálu a ochrany alebo zdravotníckých pracovníkov. A môžem no, k tomu doplniť nie solidaritu, ale, ale poníženie mnohých členských štátov, napríklad Taliansko, ktoré bolo ob, e, e, obviňované Kubou či Ruskom a bolo ponechané na pospas Číne. Takže riadenie krízy COVID-19 bol totálnym zlyhaním Európskej únie. Táto sanitárna kríza by nám mala otvoriť oči. E, na jar ste hovorili o európskej suverenite v oblasti digitálnej. Musíme byť e, autonómni aj v oblasti sanitárnej. A v apríli ste odpovedali, že tu nejde o protekcionizmus, ale ako chcete, ak Európa nezabezpečí v strategických sektoroch svoju samostatnosť, ako má obstáť novej kríze, akú liberálnu legislatívu aj s najlepšími úmyslami môže zvyšiť našu konkurencieschopnosť v porovnaní e, s Číňanmi, ktorí produkujú 80% viac ako my. E, sú tu dve veľké giganty, a či, Amerika a Čína v oblasti digitálnej umožnil takéto opatrenia nájsť spoločný bod členským štátom, alebo tu chýbajú akty. Hos, e, toto hospodárstvo jednoducho nefunguje a je na čase, aby Európska komisia z toho vyvodila dôsledky. Ďakujem pekne, pán Lakapel, a slovo dostáva pán komisár, aby mohol zareagovať. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja nesúhlasím s víziou pána Lakapela, e, eh, o tom nie pochyb. A keď vidím to porovnanie ohľadom eh, toho, ako sme zvládali krízu, ešte stále zvládame, či ešte nie je to ukončené, v porovnaní s inými kontinentami, ja si myslím, že pán Lakapel by sa mal pozrieť na tieto porovnania. Vidím mnohé veci, čo sa dejú vo svete, ktoré nie sú, nedú tým smerom, ktorý by si želal pán Lakatrel. Uh, uvediem príklad, uh, o ktorom som hovoril pred chvíľou. Naozaj princíp solidarity. Dnes Európa je úplne autonómna v oblasti ochranných prostriedkov zdravotníckého personálu. Chcem povedať, na začiatku krízy Čína nebola. Tá Čína, o ktorej ste vyhovorili, pán Lakapel, Čína nebola autonómna potrebovala 3-4 mesiace pomoci. Máte pravdu, Európa, Spojené štáty, Rusko, nikto z nás nebol pripravený. Trval, potrebovali sme 3 mesiace, aby sme boli úplne autonómni. Dnes máme podniky, ktoré v Európe vyrábajú tieto ochranné prostriedky. Takže vieme, podobne ako ostatné, ako všetky ostatné kontinenty, vrátane režimov, ktoré možno považujete za sympatickejšie ako tie naše. Všetci sme boli v tej situácii a my sme boli tým kontinentom, ktorý zareagoval čo najrychlejšie, pretože máme princípy a hodnoty mimoriadne silné, pre všetkým hodnoty solidarity, zdieľania a demokratické jednoducho hodnoty. Nech už sú, aké sú, ale umožnili nám posunúť sa vpred. No a teraz hovorili ste o odolnosti pretože ja som počas eh, prezentácie eh, priemyselného paktu hovoril o tom, že musíme eh, neriešiť ty hovorili ste presne o LAN na 80%, ale princíp je ten istý, nebol to TIF. Ale v tejto veci, v tých ostatných veciach, my sme navrhli vyššiu odolnosť a to znamená vrátenie mnohých, mnohej výroby do Európy, ale nie celej. Bolo by nesprávne si predstavovať, že všetko vrátime naspäť do Európy a budeme robiť, ako by Európa bola v akejsi bubline a všetci ostatní boli úplne inde. Nie, my navrhujeme, aby sme, a to robia aj podniky, nečakali na ostatných, ale my im pomáhame, e, zvyšujú svoju odolnosť, zabezpečujú diverzifikované dodávateľov e, z bližších susedských krajín, európskych krajín a je to dôležitý krok v rámci Next Generation EU. Tento program umožní financovať práve takéto aktivity, a ktoré v plnom sa ho využijeme. Ďakujem pekne, pán komisár. Slovo dostáva Anna Kavazíny za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán Breton, ďakujem veľmi pekne za to, že, ste, že sa dnes zúčastňujete ehm, na našom zasadnutí. Ďakujeme aj za úsilie, ktoré vy nakladáte počas e, tejto krízy. Keď ste ne, počas uplynulej plenárky ste určite zaznamenali, že tento parlament trápia opatrenia, ktoré sú zavedené na hraniciach. A my samozrejme rozumieme, že boj proti kríze je dôležitý. Máme pocit, že tie opatrenia musia byť zavádzané tak, aby to nepodkopávalo šengenskú zónu. Najmä e, skutočne sa musíme dostať do situácie, ktorá, ktorá bude efektívna pre podniky, pre, pre spotrebiteľov, pre cestovateľov. Chcem sa spýtať, poprvé, Niektoré členské štáty zaviedli hraničné kontroly, jeden členský štát dokonca hranice zavrel. E, pokiaľ viem, tak komisia zaslala listy týmto členským štátom. Aké budú ďalšie kroky, pokiaľ členské štáty neotvoria hranice? No a ako, akým spôsobom plánujete koordinovať situáciu na hraniciach. Rozumiem tomu tak, že existuje určitá ochota na koordináciu, neviem ako to je, a po tretie, ktoré nové politiky, iniciatívy a nástroje využije komisia, aby sa do budúcna vyhla, aby sme sa mohli vyhnúť kríze v šengenskej oblasti. Ďakujem veľmi pekne, Anna. Nech sa páči, pán komisár. Tri minúty, poprosím. Merci, madame. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pani Kavacini. Odpoviem veľmi rýchlo, pretože už som vlastne naznačil odpoveď, e, keď som odpovedala na predchádzajúce otázky. E, ale zameriam sa aj na e, to, čo ste konkrétne spomenuli vo svojej otázke. Predpokladám, pokladám, že naražite na Maďarsko. S Maďarskom sme v úzkom kontakte, vedieme diskusiu. Samozrejme, ja som nadviazal kontakt s maďarskými orgánmi. Prvé teraz analizujeme veľmi presne proporčnosť opatrení, ktoré Maďarsko zaviedlo a ak sa ukáže, že to nezodpoveda pravidla, máme všetky nástroje k dispozícii, aby sme zasiahli a aby sme primeli Maďarsko k zmene. E, presne na toto sa zameriavame v tejto situácii. Očakávame, že v najbližších dňoch sa dostaví reakcia. Predovšetkým ja teda uprednostňujem dialog predtým, ako sa pristúpi k nejakým um, trestom. V každom prípade tie nástroje sú dispozícii a v prípade potreby ich nasadíme. Čo sa týka opatrení, e, to sme povedali veľmi jasne všetky členské štáty tí naďalej vlastne prispievajú k návrhom, aké opatrenia by sa mali e, presadiť. Všetky členské štáty sú súčasťou tohto procesu môžu predkladať svoje návrhy, podnety, takisto aj parlament. Možno chcete, aby e, bolo ešte e, povinnejšie, niečo prísnejšie nastavené. E, tie princípy sú jasné. Vypracovali sme ich spoločenskými štátmi. A teraz ich členské štáty plnia v praxi. Ale ak chceme, aby sa to sprísnilo, myslím, že parlament toto bude zohrávať svoju významnú úlohu. A samozrejme, to by sme uvítali. Ďalej, tretia vec, na ktorú ste sa pýtali boli nástroje, teda ešte raz opakujem tie nástroje, ako som už povedal, teraz pracujeme na konkrétnom súbore nástrojov, to predložíme ako súčasť správy. Už máme k dispozícii zhruba osnovu. Ešte raz pripomínam pani Kavaciny, poslanci, ak majú záujem o presnejšie informácie, môžu ich dostať. Správa bude k dispozícii onedlho. Konkrétne sa zameriavame na investície e, voči voči kríze, tak aby sme sa zamerali na celostnú problematiku bez ohľadu na dopady, ktoré kríza spôsobuje, aby sme sa zamerali na celú túto krízu vo všetkých jej podobách. Ja teda pracujem e, e, na týchto opatreniach a navrhujem, aby sme v tomto s nami spolupracovali. Ďakujem pekne. Teraz Adam Bielan. Za EKR, nech sa páči. Vy ste prítomní tu v miestnosti. Áno, ďakujem veľmi pekne. Podľa aktualizácie a vyhodnotenia rizika zo septembra 20, 24. septembra um, treba eh, prida, prijať opatrenia, pretože nám hrozí druhý lockdown. A, ale hospodárstva členských štátov by takýto šok už nemuseli vydržať máme, máme predsa balíček e, obnovy predsa, ktorý parlament schválil a napriek naliehavosti e, máme pocit, že politické kroky smerujú skôr k takým okrajovým záležitostiam. Pod, podporujete naliehavé opatrenia, vzhľad, najmä vzhľadom, vzhľadom na to, um, že skutočne tento plán obživy by mohol mať pozitívny dosah na európske hospodárstvo. Súhlasíte, že európsky trh potrebuje rýchly zásah, efektívny zásah, aby sme sa vyhli opakovaniu minulých chýb. Treba minul, treba pomôcť občanom, podnikom, ekonomikám. Súhlasíte preto, že by sme sa namiesto toho mali, mali koncentrovať e, e, na, na, na to, čo je dôležité a aby sme a, a nie na vedľajšie veci. Mm. Treba myslieť aj na dlhodobý výhľad a na to presne tento balíček potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne. Pán, pán Bielem, ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, nech sa páči odpoveď na 3 minútky. Ďakujem. Merci, madame la présidente, merci. Ďakujem pekne pán Bilanovi aj vám, pani predsednička, čo sa týka e, toho lockdownu. Ako som už povedal, my sme teda presadili koordinovaný systém harmonizácie nielen na úrovni každej krajiny, ale každého regiónu a v európskom, e, na európskom kontinente a to každý týždeň sa to prehodnocuje tak, aby sme presadili takú víziu, ktorá bude harmonizovaná, aby sa vyhodnocovala reálny e, stav vo všetkých regiónoch v Európskej únii. Tento nástroj je veľmi dôležitý. Pracujeme spolu s členskými štátmi na tom, aby sme ho presadili do praxe. Konkrétne teda Členské štáty aj komisia robia všetko preto, aby sa predišlo situácii, ktoré sme boli svetkami na jar. Teda e, kompletný lockdown. Chceme teda presadiť opatrenia, ktoré budú e, sa opierať o informácie, ktoré sú k dispozícii. Chceme konkrétne zamerať tieto opatrenia veľmi cieľene, aby sme vychádzali z reálneho vývoja pandémie priamo v danom regióne. Opakujem ešte raz, je to preto, aby sme predišli rozhodnutiam, ktoré by boli také nejaké celoplošné a mali by eh, rozsiahly dopad. A tiež chceme, aby sme teda prispôsobili tieto opatrenia aktuálnemu vývoju situácie. Situácia samozrejme nás znepokojuje, všetci si uvedomujeme, že e, si vyžaduje veľkú obozretnosť, e, sledujeme jej vývoj. Ale, ešte raz opakujem, chceme predovšetkým členským štátom pomôcť v ich prístupe. Ja vám hovorím otvorene, ja som za to, aby sa to, čo sa odsúhlasilo, presilo do praxe čo najskôr, aby sa to e, čo najskôr aplikovalo Vychádzame z dialógu s členskými štátmi v rámci európskeho semestra. Vy všetci poznáte rámec, ktorý súvisí s európskym semestrom. V rámci tohto dialógu chceme presadiť, aby tento plán e, ekonomickej obnovy bol nastavený e, na potreby. Vychádzame naozaj, ešte raz opakujem, z dialógu. Chceme, aby tento plán obnovy e, zapadal do kontextu ekologického dohovoru, aj e, aby pokrýval potreby digitálneho sektora zhruba 20 a potom odolnosť. To sú podľa mňa tie tri najpodstatnejšie piliere a ja e, súhlasím s vami, že je dôležité predovšetkým zamerať sa na plnenie. Sophie. Teraz poprosím, pán Sofis Setelier, Peletie, nech sa páči, Zague. Monsieur le commissaire. Dobrý deň, pán komisár. Pred pol rokom, pred sanitárnou krízou, pred tým, ako e, vypukla, som upozornila na digitálne výžvy a odvtedy e, sa to ešte prehlbilo. E, teda zdravotnícky personál, pokladníčky naďalej e, vykonávali prácu bez toho, aby sa ich e, pracovné podmienky zlepšili. Digitalizácia, o nej sa neustále hovorí v snahe optimalizovať služby a pritom naďalej je vlastne len obeťou hovorím, dajme tomu, platform, mám na mysli platformy rezervácie, vyšetrenia to nefunguje na prospech. Eh, dajme tomu osobné údaje v oblasti zdravotnej starostlivosti. Diskutuje sa tu síce verbálne o istých veciach, ale vidíme, že eh, je to vlastne eh, zlatá baňa pre súkromné firmy, ktoré tým získajú prístup k osobným údajom o pacientoch a môžu ich využiť. Nebolo by nevyhnutné podľa vás rozšíriť tento rámec presne Eh, podľa GDPR, a dokonca nad rámec GDPR, tak aby sme na európskom eh, území mohli eh, spracúvať tieto údaje, aby sa dodržili pravidla osob- ochrany súkromia. To je prvá otázka, ďalej druhá otázka. Kríza odhalila nedostatky zdravotnej starostlivosti a tiež nakoľko členské štáty nie sú ochotné zamerať sa na problém starnutia populácie dominujú tu ešte stále veľké súkromné skupiny vo všetkých e, niektorých členských štátoch poskytujú predovšetkým služby starostlivosti o starších občanov. Aj tu by sa mal presadiť posilný európsky rámec, mali by sa jasne zadefinovať zodpovednosti, povinnosti, kedy sa vysporiadame s týmito výzvami e, spoločnosti, e, ktoré nám predkladá digitálny vývoj. Ďakujeme pekne, pán komisár, nech sa páči, môžete odpovedať. Čo sa týka tej druhej otázky, vlastne žiadate viac Európy, myslím, že nie ste sama. My to počúvame neustále ste, že dalo sa očakávať, e, čo niektoré krajiny urobia v kontexte reakcie na krízy. Niektorí žiadajú menej Európy, ale nie v skutočnosti. Vy, podobne ako mnohí občania, žiadate viac Európy v súčasnosti e, v kontexte tejto krízy. A ja vás tomto podporujem, aj keď Samozrejme, tie e, právomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti majú v rukách členské štáty. Ale v niektorých prípadoch, a ja som mi plne súhlasím, je treba veci harmonizovať na európskej úrovni. Čo sa týka údajov e, zdravotnej starostlivosti, tu je treba postupovať veľmi opatrne. Použili ste výraz, ktorý používam aj ja. Je pravda, že v niektorých prípadoch, a to máte naozaj pravdu, je treba dbať na to, aby existovala potrebná infraštruktúra, aby európske údaje boli spracúvané, hromadené v Európe a to platí ešte o to viac pre údaje v oblasti zdravotnej starostlivosti. Naozaj tie sú mimoriadne cenné a citlivé. Ja už som sa viackrát vyjadril, že chceme, aby sa k nim pristupovalo jednotne. Teda, aby sa využívali len v prípadoch, že budú anonymizované, že budú podliehať kontrole. E, to je presne súčasťou princípu e, toho aktu, o ktorom som hovoril, ktorý sa chystáme predložiť tak aby sa prihľadalo na potreby e, držiteľov e, týchto údajov, či už ich dajú k dispozícii vedome alebo nevedome. Samozrejme, musí sa presadiť e, súbor pravidiel, musí sa zachovať pravidlo dobrovoľnosti a to je treba dodržiavať za každých okolností, dodržiavať práva jednotlivca. A to všetko je súčasťou toho datového aktu. Čo sa týka spolupráce v sektore ochrany e, kľúčových pracovníkov. Hovoríme o tom veľa s kolegom Nikolasom Šmitom. Chceme presadiť rámec, ktorý e, predíde zneužívaniu. Aj tu platformy musia dodržovať pravidlá sociálnu ochranu. To e, sú veľmi konkrétne témy. Máme tu konkrétne predstavy návrhy spolu s komisárom Šmitom, ktorý je môjim kľúčovým partnerom v tejto oblasti, keďže komisárom pre sociálnu oblasť. Pre, prejdeme k druhému koleu. Rečnícky čas je jedna minúta, po ktorej bude nasledovať dvojminútová odpoveď pána komisára. Takže Antonio Mele za EPP ako prvý, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste dnes medzi nami takýmto spôsobom a e, snáď sa nám podarí nájsť cestu, ako oživiť ekonomiku, ako, ako zregenerovať naše hospodárstva. Ja by som sa chcel spýtať v prvom rade, Priem, európsky priemysel sa už rok, roky stiažuje o rozličných spôsoboch e, implementácie jednotlivých smerníc. Sú, súhlasíte s tým, že by sme sa mali zacielovať na harmonizovanú legislatívu, tak aby existovali rovnaké podmienky pre všetkých, pre naše vlastné podniky, to bolo po prvé a po druhé, mali by sme zaviesť e, to, že tie podniky, ktoré sú, ktoré nie sú z EÚ, ale robia, ale prevádzkujú nás svoju činnosť, by mali naplňať tie isté podmienky a požiadavky ako európske podniky, čiže aby existovala určitá reciprocita. No, poprosím na minútku, pani predsednička upozorňuje. A ešte jedna vec, verejné obstarávanie. Uh, tam by tiež mala existovať reciprocita. Ja som si všimol Chorvátsku príklad. E, čínska spoločnosť tam stavia e, most a dostali na to štátnu pomoc e, a tak ďalej. A to naozaj by tak nemalo byť. Pán komisár, nech sa páči, dve minúty. Mr. Breton, please press this. Pán Breton, nech sa páči. Merci. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše otázky. V prvej máte úplnú pravdu. Naozaj potrebujeme väčšiu mieru harmonizácie, jasnejšie pravidlá, aby sme predišli tomu, že e, si budú aktéry hľadať tie najpriaznivejšie podmienky pre nich. Forum shopping je treba to zdôrazňovať, e, musia sa procesy urýchliť. Samozrejme je to pochopiteľné, keď to robia pre podniky, pre malé a stredné podniky. My musíme robiť všetko preto, aby sa tie mechanizmy dostali do praxe čo najskôr. Čo sa týka tých rovnakých pravidiel, e, na to vlastne naražíte vo svojej otázke. Myslím, že to eh, zapadá do toho aktuálneho kontextu rokovania o Brexite. Eh, to ešte viac odhalujú, odhalujú, aké dôležité je presadiť rovnaké pravidla pre naše podniky, pre tých, ktorí sú čerpať výhody z jednotného trhu. Čo sa týka investícií, zahraničných investícií, spolu s pani Vestager sme presadili Bielu knihu. Ste ste si všimli, že je to téma, ktorá je veľmi dôležitá a bolo to tam veľmi presne popísané. A my vlastne plne podporujeme váš prístup. A to vrátanie eh, tých um, víziev um, na verejné zákazky aj v prípade rôznych podozrivých eh, zákaziek, tak aby firmy mohli čerpať štátnu pomoc. To samozrejme e, naštrbí fungovanie jednotného trhu, na to sa chceme zamerať, budeme poz- pozerať s veľkou pozornosťou na to, e, ako sa aktéry chovajú a zakročíme v prípade potreby. Evelyn sa páči, Evelyn za SAD. Máte slovo, nech sa páči. Linda, dankeschön. Äh, dankeschön, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj vám, pán komisár. Povedali ste, že potrebujeme bezpečné platformy v Európskej únii a ja vám dávam plne za pravdu. Vidíme v poslednom čase, že čoraz viac e, e, sa objavuje platformiem zameraných na videokonferencie, ale takmer všetky sú z USA. A to vyvoláva otázky súvisiace s ochranou údajov. Pýtajú sa ma často malé stredné podniky, ale aj bežní občania, ako môžeme si byť istí, že tieto videokonferencie, ktoré vedieme a na ktorých často diskutujeme aj o citlivých otázkach, e, že sú dostatočne chránené. Zamýšľate sa nad tým, aby sa presadila nejaká forma zabezpečenia alebo a to by bolo ešte lepšie, aby sa vyvíjali obrovské platformy, ktoré by na základe eh, našej legislatívy platnej pre ochranu údajov naozaj zaručili bezpečnosť a tým pádom by tieto dáta ostali v Európe. Zamýšľa sa nad tým komisia? Ďakujem. Thanks, Evelyn. Ďakujeme, pán komisár, nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem, pani Gebhardt, za vašu otázku. odhalilo to obdobie, ktoré sme eh, v nedávnej minulosti eh, prežili. Naši občania tiež museli pracovať na diálku a uvedomili sme si všetci, nakoľko sme závislí od eh, technológií v pracovnom kontexte, ale aj v osobnom kontexte. Je to teda téma mimoriadne dôležitá a my sa na ňu pozeráme s veľkou citlivosťou. A tiež to súvisí s tým e, Cyber Chill, ktorý som už spomenul. Je to e, kapitola, ktorej sa chceme venovať práve preto, že chceme e, napraviť tie nedostatky, ktoré ste spomenuli. To, či certifikácia bude relevantná možno, ale nezastieram, že to sú témy, v ktorých eh, zrejme budeme nútení zajsť o niečo ďalej. Nepostačí len eh, jednoduchá certifikácia, ak budeme chcieť byť eh, efektívni. Ešte vám približím svoj vlastný záber. Podľa mňa tá certifikácia nepostačí. Ak by zabrala, dobre, ale podľa mňa si to bude vyžadovať presadiť rámec vďaka ktorému sa zaručí ochrana údajov, e, ochrana jednotlivca a to sa zabezpečí na najbližšie roky. Pracujeme na tom e, spolu s ostatnými komisármi, s komisárom Rendersom. Ten sa zameriava na ochranu osobných údajov, ale k tomu samozrejme e, sa dostaneme neskôr. Informácie dostanete včas. Na toto sa zameriame v rámci revízie smernice VIS v najbližších mesiacoch. Ďakujem. Ehm, Nech sa páči, teraz poprosím pána Štefanca za EPP. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár, za vaše vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, že vynakladáte maximálne úsilie, pokiaľ ide o túto pandemickú krízu. Áno, členské štáty zavádzajú individuálne opatrenia a ja naozaj oceňujem vaše úsilie o koordinovaný prístup, ale predsa len nemáme k dispozícii ani žiadne štandardy. Potrebujeme cezhraničné uznávanie testov na COVID. Um, potrebujeme spoločné prahové hodnoty, pokiaľ ide o obmedzenia pohybu, Potrebujeme aj rámec pre tých, ktorí pricestovávajú z vysokorizikových oblastí. Ja sa pýtam vzhľadom na vaše, vzhľadom teda na vzhľadom na to, čo viete a vzhľadom na, eh, na eh, celý proces, kedy by sa takéto štandardy mohli byť dispozícii. Nech sa páči, pán komisár, máte dve minúty na odpoveď. Merci, merci. Ďakujem pekne, pán Štefanec, za eh, vaše otázky. E, prebehnem to rýchlo, pretože vlastne tejto téme sa venujeme intenzívne. Ešte raz opakujem, e, predkladáme tento toolbox, e, všetko to sa jasne zanalizovalo s členskými štátmi. Členské štáty to poznajú, teraz sa vedú diskusie s členskými štátmi, aby sa pristúpilo k harmonizácii. A ak dovolíte, keď teda môžem poznamenať, v rámci našej európskej demokracie a parlamentnej demokracie myslím si, že aj vaše vystúpenia pomôžu e, celému tomuto procesu, aby sme sa čo najskôr dopracovali k výsledku, ak by ste sa teda aj vy mohli aktívne e, angažovať. V každom prípade diskusuje sa o tom, je to k dispozícii, je to na stole a teraz musíme postupovať rýchlo. Súhlasím s vami, že tá rýchlosť bude kľúčová. Snažme sa vychádzať z údajov ECDC, to sú údaje, ktoré sú dôveryhodné, neustále sa konzultujú členskými štátmi, sú to korektné údaje, sú harmonizované a vďaka ním môžeme prijímať spoločné rozhodnutia. Vaša spolupráca samozrejme bude vysoko cenená aj v tomto prípade. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pána Goziho za Riniu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Merci, Ďakujem pekne. Pán komisár, dve veci. Jednak to, čo tu už zaznelo od e, kolegu z EPP. E, keď nemáme spoločné kritériá, tak opatrenia, ktoré sa presadzujú, sú disproporčné a narúšajú e, dobre fungovanie vnútorného trhu v priebehu krízy. Máte v pláne zasiahnuť, začať konať veci porušenia v prípade takéhoto disproporčného E, fungovania, keď sa zavádzajú takéto prekážky. E, ďalej, e, plán podpory, tu reaguje na váš návrh a navýšiť o 20 rozpočet v tomto pláne obnovy pre digitálne účely, digitálnu transformáciu a tiež nová zodpovednosť pre systémové platformy. Chcem sa opýtať, či komisia má v pláne E, zaviesť povinnosti aj pre iných aktérov, ktorí sú aktívni na internete a teda požadovať od nich, e, aby sa venovali otázke nezákonných obsahov, aby sa teda zaviedli nové povinnosti, aby sa kontrolovali e, nezákonné obsahy na stránkach na internete. Ďakujem. Merci, je dan... Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, nech sa páči. Nech sa páči, pán komisár, to bude vaše posledné vystúpenie. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán Gozi, tá odpoveď na vašu otázku je áno, isté, že máme nástroje a využijeme ich, už som to povedal. Tá prvá časť krízy eh, nám ukázala, že ak chceme byť čo najefektívnejší, tak e, tu je najúžitočnejší dialog predtým, ako sa začnú nejaké zdlhavé konania. Ale tieto nástroje sú k dispozícii a nasadíme ich v prípade potreby. Na úrovni ministrov sa o tom diskutovalo, vedia to, sú si toho vedomí. Um, v každom prípade, ako som už povedal, keď sa ukáže, a teraz naozaj sa e, vedú diskusie, len čo sa ukáže, že sa veci nehýbu, tak zasiahneme okamžite. Ak sa dialog neosvedčí, zasiahneme, aby sa prekážky odstránili, pretože tie bráne fungovať jednotného trhu. Ak teda dialog nezafunguje, tak zasiahneme e, intenzívnejšie ďalej. Tá druhá otázka je a Isté, že tie nelegálne obsahy to je významná téma, nie je to jediná téma, už sme o tom hovorili, hovorili sme o úlohe platformiem, systémovej úlohe platformiem, ale naďalej pretrváva výnimka, čo sa týka zodpovednosti, to je dôležité. Ďalej zavedú sa nové povinnosti pre všetkých aktérov, najmä pre systémové platformy. Tento plán bude ambiciózny a bude reagovať e, rýchlo. Aj tu chceme presne e, zadefinovať, čo znamená rýchla efektívna reakcia z hľadiska odstraňovania nezákonných obsahov zo stránok. Áno, je to téma, ktorá rozhodne je na programe dňa a komisia sa jej venuje. Je súčasťou reformy. Chceme zaviesť povinnosť platformy v štruktúrach aby sa zasiahlo. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, ďakujem aj vám, pani predsednička, že som dostal priestor absolvovať túto výmenu názorov s vami. Vždy si tieto výmeny názorov s vami cením. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár. E, v mene svojom aj v mene mojich kolegov vám ďakujem za to, že ste boli k dispozícii, že ste s nami viezli túto zaujímavú diskusiu. Dozvedeli sme sa veľa užitočného. Zvažení kolegovia, je mi cťou môcť privítať na dnešnom zasadnutí pani Klaudiu Vondos, štátnu tajomničku za nemecké predsedníctvo, ktorá vystúpi na pôde nášho výboru a takisto sa vyjadri aj k téme koronakrízy. Som rada, že ste dnes medzi nami a že ste sa mohli zúčastniť, napojiť aspoň takto na diálku. Budeme diskutovať o koronakríze. Radi by sme si preto vypočuli pohľad nemeckého predsedníctva, radi by sme si vypočuli informácie o opatreniach počas uplynulých šiestich mesiacov, ktoré mali dosah na spotrebiteľov a ich dôveru v jednotný trh. Takže nech sa páči, máte 8 minút Máte slovo, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Veľmi dobre ste vyslovili moje meno. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážený pán komisár Breton, ak nás ešte počúvate, vážený prítomný e, COVID-19, pandémia, žiaľ, naďalej je veľkou výzvou aj pre nemecké predsedníctvo a preto som veľmi rada, že môžeme diskutovať s vami o reakciách členských štátov a o reakciách rady na pandémiu. Samozrejme s osobitným zameraním e, na vnútorný trh. Už sme od komisára Bretona počuli, že vnútorný trh v posledných e, šiestich mesiacoch bol vystavený veľkým skúškam E, videli sme silné stránky vnútorného trhu, ale predovšetkým aj tie slabé stránky vnútorného trhu. A ja súhlasím s pánom Bretonom, že teraz po šiestich mesiacoch môžeme povedať, že si o mnoho viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, e, že funkčný vnútorný trh je e, kľúčový, nevyhnutný pre Európu, pre Európanov. Tiež upozorňujeme, že sa zhodujeme s komisiou aj s predsedničkou komisie, e, tak ako to uviedla vo svojom prejave o stave únie 16. septembra. Aj ona počiarkla význam vnútorného trhu, e, tiež význam e, suverenity, odolnosti, posilnenia vnútorného trhu. A domnívam sa, že ak by sme sa ešte pozreli trochu do minulosti, tak to ponaučenie, ktoré sme si vzali, je veľmi jasné aj my ako predsedníctvo, to, čo sa udielo na jar, to uzavretie hraníc dodávateľských reťazov, ktoré boli prerušené, pretrhnuté, to sa už nesmie zopakovať. Preto pre nás, pre nemecké predsedníctvo, bolo veľmi dôležité, že aj v záveroch eh, Rady konkurenceschopnosti eh, bolo jasne zdôraznené. Sú to teda závery, ktoré sme si prejednali aj na zasadnutí eh, E, žiaľ len cez videokonferenciu 18. septembra, ale potom sa tieto závery sformalizovali na Rade pre polospodárstvo o 3 dní neskôr, teda závery, ktoré e, jasne stanovujú, e, že platí záväzok členských štátov povinnosť, aby tie obmedzenia, ktoré sú časovo obmedzené, obmedzenia, ktoré súvisiaci s koronou, ktoré sa zaviedli, aby tieto obmedzenia sa zrušili a v druhom rade ďalej požiadavka na komisiu, aby to zaistila, aby to odkontrolovala a pán komisár Breton eh, viackrát eh, spomenul eh, pracovnú silu, pracovnú skupinu pardon, pre presadenie fungovania vnútorného trhu. To je grémium, ktoré sa bude spolu s členskými štátmi teraz na viacerých zasadnutiach v najbližších mesiacoch zaoberať touto otázkou. A takéto obmedzenia sa bude stačiť identifikovať a presadiť ich zrušenie ďalej. Pre nás, pre členské štáty, bolo jasné, že musíme pracovať na tom, aby vnútorný trh nielen bol posilnený z oči voči krízam, k tomu sme vlastne vyčlenili jednu časť našich záverov a mimochodom, ak teda môžem takto uh, eh, uh, eh, behnúť veci, eh, tak sa to spomenie aj v záveroch samitu koncom tohto týždňa. My sme teda jasne uviedli, že akékoľvek e, neopostatnené prekažky sa musia zrušiť. To sa týka tovarov, služieb, ale aj mobility pracovníkov. A to spomenul aj pán Breton, tu sa komisia zaviazala do 15. januára vypracovať strategickú správu, ktorá má vyhodnotiť odolnosť vnútorného trhu a tiež zanalizovať, či sú potrebné ďalšie opatrenia na to, aby sme vnútorný trh ešte ďalej posilnili. Za portugalského predsedníctva a na Rade pre konkurenceschopnosť ešte pred jarným summitom sa tým budeme opäť zaoberať a potom tieto opatrenia vyhodnotíme na základe tohto strategického dokumentu komisie a potom v prípade potreby zavedieme ďalšie opatrenia na posledne vnútorného trhu. Ďalej. V diskusiách sa tiež jasne uviedlo eh, v rámci krízy covidu, že musíme presadiť eh, konkurenceschopnejšie dodávateľské reťazce. Eh, počuli sme, že sa to už spomenula Čína, tá je relevantná ak e, budeme viac diversifikovať naše dodavateľské reťazce, budeme silnejší. Musíme zvýšiť nezávislosť našich dodavateľských reťazcov v Európe. My, nemecké predsedníctvo, sa tomu chceme venovať. Chceme využiť túto príležitosť tiež na to, aby sme modernizovali európsku ekonomiku, aby sme ju posunuli k čistejšej ekonomike. Isté, že náš európsky priemysel a to množstvo malých a stredných podnikov, ktoré v Európe máme, tie sú hnacím motorom eh, našej ekonomiky a tie zohrávajú kľúčovú úlohu. Preto sa chceme eh, venovať eh, posilneniu kľúčových technológií, ehm, šifrovacích technológií, taktiež chceme posilniť pan-európske siete v, na novembrovej rade sa tým chceme zaoberať. Rade pre konkurenceschopnosť chceme vypracovať spoločné usmernenia pre modernú a odolnú priemyselnú politiku, najmä čo sa týka potrieba zaujímavých malých stredných podnikov. Pani predsednička, ak dovolíte, aj vzhľadom na diskusie, diskusiu, ktorú ste práve viedli s pánom Bretonom, čo sa týka koordinácie eh, COVID-19, ešte jednu vec spomeniem, ak dovolíte. Jasne sa ukazuje, že nielen občania, ale aj podniky očakávajú od nás lepšiu koordináciu opatrení teda opatrenia, ktoré sa týkajú boja proti pandémii. Európsky parlament, vy ste k tomu prijali uznesenie 17. septembra. A minister Roth vám v ten istý deň v pléne eh, priblížil, ako sa k tomu plánuje postaviť rada, čo sa týka harmonizovaného koncepčného prístupu k jednotným kritériám, čo sa týka zdravotných opatrení. Teda spomínajú sa testy, karanténa, informa- výmena informácií. Rada 22. septembra potom sa ďalej tejto téme venovala a, a vzal na vedomie pokrokovú správu a môžem vás ubezpečiť, že rada pracuje na rôznych e, grémiách veľmi intenzívne na odporúčaní rady. Dúfajme, že už na budúci týždeň na základe e, textu budeme môcť pracovať na konkrétnej podobe. Isté, že epidemiologická situácia v členských štátoch je odlišná. Už sme počuli, e, politika zdravotnej starostlivosti je v právomoci členských štátov, ale chceme pracovať na tom, aby všetko to e, prebehlo nediskriminačne, proporčne a aj e, tu vás môžem ubezpečiť, že nemecké predsedníctvo je odhodlané vysoko sa v tomto smere angažovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani štátna tajomníčka, nech sa páči, následuje prvé kolo otázok od koordinátorov. Rečnícky čas je 1,5 minúty pre koordinátorov a na odpoveď sú vyčlené 2 minúty. Nech sa páči, prvá otázka je od eh, pána Kokaláriho za EPP. A, Pani Kokalari, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Pán, pani štátna tajomnička, v prvom rade by som vám chcela vyjadriť maximálnu podporu, podporu krokom nemeckého predsedníctva, tomu, že sa snažíte riešiť e, absenciu dostatočnej koordinácie pri e, korona opatreniach. Um, obmedzenie voľného pohybu v EÚ je pôsobí škody našim ekonomikám a je kľúčové, aby sme opätovne aby sme opätovne oživili šengenskú zónu a jednotný trh. Rada by som využila túto príležitosť, aby som sa vyjadrila k situácii v hraničných, pohraničných regiónoch. Mnohí, um, mnohí pracujú, žijú na oboch stranách hranice a Teraz, 7 mesiacov po vypuknutí krízy, obmedzenia a reštrikcie majú obrovský dosah na osobný život, ehm, a na podnikanie v pohraničných regiónoch. Vieme, že tie opatrenia budú trvať e, dlho, ale, ale e, nezabúdajme na to, že práva takýchto občanov sú zanedbávané. Takže aké sú vaše kroky? Ako plánujete túto situáciu riešiť? Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Augusto. Poprosila by som... Rada by som položila následovnú otázku. Vieme, že nemáme k dispozícii informácie, um, informácie zdravotníckého charakteru a na to, aby sme získali spoľahlivé dáta, potrebujeme aj spoločnú dobrú metodiku. Systémy údajov musia byť interop interoperabilné. Aké, aké kroky preto možno prijať na to, aby sme mali spoločné údaje? Nemohol by napríklad nejaký pilotný projekt, ktorý by sa udial v členských štátoch, nemohol by takýto projekt byť spustený, aby, aby sme takýmto spôsobom mohli e, takýto program zberu dát mohli napojiť aj na existujúce projekty. Druhá otázka E, ktorá sa, sa, sa týka obmedzení na vnútornom trhu. Členské štáty príjmajú rozličné správne opatrenia, vyžadujú rozličné atestácie, potvrdenia napríklad, ehm, čo, čo vlastne stiažuje e, flexibilitu. Môžeme dalo by sa pomýšľať na možno spoľahlivejšie opatrenia na, na jeden jednotný trh, namiesto toho, aby tu bolo viacero fragmentovaných systémov. Pani štátna tajomnička má teraz e, priestor na odpoveď, na odpoveď na moju otázku, otázku mojej kolegyne. Nech sa páči, máte slovo. Na 5 minút ďakujem. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, nevadí, pani predsednička, možno to môžem prepojiť, lebo otázky navzájom súvisia. E, otázka pani Kopilári súvisí s vašou. Myslím, že je dôležité pamätáte na potreby pohraničných regiónov, myslieť na nich. My sme v rámci vyhodnocovania e, rizikovosti území regiónov e, zohľadňovali potrebu pendlerov my sme za nemeckú stranu veľmi rázne e, konali spolu s pánom Bretonom. Sme hovorili tiež o nástroji Recovery and Resilience. Sú aj mnohé iné podporné opatrenia. Nemôžeme e, sa orientovať len teda nemôžeme sa spolahnúť na to, že budú fungovať, budú fungovať len v prípade, e, že budú praktické a že sa budú dať v praxi aj relatívne ľahko uplatniť. Preto musíme pamätať e, na potreby miestnych aktérov, tak aby plendelery e, mali možnosť e, prekračovať hranice naďalej podľa svojich potrieb. Čo sa týka otázky pani predsedničky, ja beriem na vedomie, že žiadate o pilotné vyhodnotenie. S veľkým zaujímavom to zohľadníme, prednesiem to aj na úrovni Rady ministrov. Veľmi rada. Môžem povedať len ešte raz, že sa snažíme zo všetkých síl naozaj vyhodnocovať e, dáta objektívne. Ako povedal už komisár, komisár sú k tomu vytvorené grémia, tie musia analyzovať údaje, ktoré sú k dispozícii. Teraz sa len musíme medzi členskými štátmi na rade dohodnúť na tom, ako budeme tieto dáta e, vyhodnocovať. Nie je to ľahká diskusia, nebudem to zastierať. Medzi členskými štátmi sú názorové nezhody práve preto, že téma zdravotnej starostlivosti je v kompetencii členských štátov, ale my, nemecké predsedníctvo, sme sa odhodlali najskôr na zasadnutí ministrov zdravotníctva a potom aj na úrovni Rady pre všeobecné záležitosti sa tomu venovať. Som si teda istá, že sa nám podarí prijať e, potrebné kroky čo najskôr. V piatok sa tým zaoberala pracovná skupina a tiež IPCR sa tým bude zaoberať na najbližších zasadnutiach e, veľmi detailne a verím, že sa čo, čo najskôr dopracujeme k riešeniu. Thank you. Uh, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani štátna tajomnička, mm, kolegyňa Záriňu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj vám, pani e, štátna tajomnička. Veľmi správne ste spomenuli, e, že existuje mnoho ekonomických víziev v kontexte covidu a neustále sa opakuje, že potrebujeme európske riešenie národné Samostatné prístupy škodia Európe, sú škodlivé pre vnútorný trh aj pre práva spotrebiteľov. To platí aj pre plánovanú legislatívu, ktorá bude určujúca pre fungovanie vnútorného trhu do budúcna. A tiež to súvisí e, s tzv. legislatívou dodavateľských reťazcov. E, to má v pláne nemecká vláda a na jednotlivých ministerstvách e, to je dosť sporné. Kríza korony nám dokázala, a aké citlivé sú dodavateľské reťazce a je na mieste otázka, ako ich lepšie ošetriť, aby sa zvyšila ich odolnosť. Vidíme um, práve naopak, že v Nemecku e, sa e, vedú spory o tom, aká legislatíva sa príjme v Nemecku a namiesto toho by predsa e, nemecké predsedstvo malo predsedovať európske riešenie. Vieme, že komisia na prvý kvartál 2021 predlžila návrh predloží návrh e, zahraničnej obchode v kompetencii EÚ a predovšetkým vnútorný trh e, by bol fragmentovaný, ak by sa prijali takéto jednotlivé e, fragmentované národné legislatívne návrhy. Preto sa chcem opýtať veľmi konkrétne, čo má v pláne nemecká spolková vláda urobiť, ako chce svoj návrh pre národný zákon o dodavateľských reťazcoch zapracovať do platného rámca na európskej úrovni ďalej. Čo konkrétne chce urobiť nemecké predstav, aby presadilo európske riešenie? A po tretie, čo plánujete urobiť v kontexte európskej eh, legislatívy o dodavateľských reťazcoch až do konca nemeckého predsedníctva? Čo chcete konkrétne dosiahnuť? Ďakujeme. Teraz dostane slovo pani štátna tajomníčka. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pani Hán za túto otázku. Eh, pani Hán, eh, veľmi dobre iste vie, že v rámci spolkovej vlády sa intenzívne venujeme diskusiám o tom, aký národný zákon o dodavateľských reťazcoch e, ako by mal mať podobu. Pozitívne sme vzali na vedomie, že zámerom komisie je predložiť návrh v tomto smere tiež. Komisár Reinders e, predniesol, e, teda ohlásil, že v roku 2021 komisia predloží takýto návrh bude to teda relevantné aj v ďalších um, blížiacich sa predsedníctvách, teda nielen z hľadiska časového postupu, e, to nie je relevantné pre nemecké predsedníctvo, bude to relevantné pre ďalšie budúce predsedníctva. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo Alessandra Basso za IDE. Basso, you have the floor. No, no Zdá sa, že... A, nech sa páči, áno. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujeme veľmi pekne aj pani štátnej tajomničke. Um, Európska únia potrebuje koordinované opatrenia na to, aby sme dokázali čeliť tejto bezprecedentnej kríze. Táto kríza zasiahla každého, zasiahla každé ekonomické odvetvie. Aby sme dokázali zaručiť efektívne fungovanie vnútorného trhu, treba si naozaj vedieť vymieňať informácie medzi členskými štátmi, aj, aj, technické, aj technické informácie, pretože Áno, členské štáty majú svoju právomoc nad e, otázkami zdravia občanov, ale je dôležité vytvoriť, respektíve zabezpečiť bez obmedzení voľný pohyb pracovníkov, voľný obeh tovaru a podobne. A na to potrebujeme to, aby európsky občania mali k dispozícii istotu, určitý, určitý rámec a potrebujeme presne vedieť, aké opatrenia majú kde platiť, aby sme mohli naozaj započať opätovne s voľným pohybom ľudí, pracovníkov v Európskej únie. Je to totiž veľmi dôležité pre mnohé odvetvia vrátanie cestovného ruchu a toto všetko musí prebehnúť koordinovaným spôsobom. Len tak sa nám podarí vymaniť sa z tejto krízy. Takže naozaj potrebujeme úsmernenia. Veľmi pekne ďakujem. Thanks, Alessandra. Now I give the floor. Ďakujeme pekne. Teraz za slova pani ministerka. Nech sa páči. Ďakujem. S veľkým potešením môžem ohlásiť, že dnes popoludní sa chystáme absolvovať e, stretnutie na diálku ministrov pre cestovný ruch. E, predpokladám, že o všetkých týchto otázkach sa bude diskutovať e, v tomto kruhu ministrov. To sa nepochybne týka aj témy, ktorá sa prejednávala aj v tom prvom diskusnom bloku s komisárom Bretonom a síce, čo sa vyrieši v otázke preplácania leteniek, ktoré boli stornované ministri cestovného ruchu dnes teda budú mať popoludní možnosť povenovať sa týmto otázkam. Nebudem nejako predbiehať. Veľmi radi vás poinformujem o výsledkoch týchto rokovaní neskôr. Ďakujem. what is the And now I give the floor to Marcia. sa páči, Marcel Kolajev za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážená pani štátna tajomnička. Európu zasiahla druhá vlna pandémie občania čelia neistote, či vôbec môžu odcestovať e, kvôli práci do inej krajiny. Zamestnanosť e, závisí od predvydateľnosti, od stability vnútorného trhu. A to všetko nie je možné bez toho, aby sme dokázali jednotným spôsobom vyhodnocovať riziko. Jedným zo spôsobov, ktoré odporúča komisia, je európska mapa s farebnými kódmi. V niektorých členských štátov, e, štátoch je to známe ako tzv. semafor. Ja viem, že rada pracuje na lepšej koordinácii, ale v každom prípade v záujme pochopenia toho, aká je pozícia rady, kde sa nachádza v tejto chvíli, by som sa rád spýtal dve otázky. Môžete nám povedať, ktorý členský štát a e, prečo e, nedokáže podporiť e, takýto semafor a spoločné vyhodnocovanie rizika? A aký je zámer predsedníctva? Ako vy chcete nabádať členské štáty k tomu, aby súhlasili s týmto systémom? Ďakujem, Marcel. Poprosím pani štátnu tajomničku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Nechcela by som eh, nejako vynašať informácie eh, o postavení členských štátov z rokovaní rady. Môžem len zdôrazniť, eh, aké je dôležité čo najskôr sa dopracovať k dohode. Ja som spomenula témy, teda testovanie, karanténa a tiež výmena informácií. To sú nosné témy, a je toho súčasťou aj ten semaforový systém vyhodnocovania a tiež mapovanie, ako povedal pán poslanec Koleja. Ešte raz zdôrazňujem, že dúfam, že už na budúci týždeň sa nám podarí na zasadnutí rady dopracovať sa a ku konkrétnemu textu a k odporúčaniu rady. Ďakujem. Thanks, Hm, ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz dostáva slovo Adam Biele z ECR. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážená štátna tajomnička, Polsko prijalo zásadné kroky na začiatku pandémie a teraz je v lepšej situácii v porovnaní s inými európskymi krajinami. No, každá skupina rovských členských štátov, ktorá má horšie hospodárske výsledky, bude e, mať ekonomické dôsledky na celý vnútorný trh, zohľadňujúc fiasko jednolaterálnej zvládania krízy. Aké snahy má predsedníctvo nájsť riešenie na európskej úrovni? Ne, naš, nebolo by vhodnejšie mať jednotnejší prístup? Harmonizácia noriem by vyslala jasné kritéria a e, dala signál občanom, podnikom, aj členským štátom a stanovenie limitov na základe spoločných výpočtov pre uplatňovanie obmedzení iba v regiónoch s vysokým rizikom nákazy a tým by sa teda neobmedzil voľný pohyb e, voľný pohyb tovaru ľudí tam, kde je nízke riziko. Podporoval by Nemecko takýto prístup? E, bol stanovený limit na zlepšenie e, zvládania krízy? Ak áno, tak aký? A mňa, podľa mňa povinné testovanie nemôže sa jednoducho premietnúť len na to, že občania, ktorí už majú teraz veľké finančné problémy, si budú musieť za tieto testy platiť. Ďakujem. Ďakujem, madam. Slovo dostáva pani ministerka. Nech sa páči, aby mohla zodpovedať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že e, k tej štandardnej téme som sa už vyjadrila, čo sa týka zdravotnej starostlivosti a to opakovanie. Chcela by som využiť tej príležitosti e, možno sa vyjadriť k téme štandardov a tých prahových hodnôt e, pri tovaroch a službách. Pretože potrebujeme všetko, jednak voľný pohyb osôb, ale aj voľný pohyb tovarov a služieb. A tu Kladiem veľký dôraz, vážny pán poslanec Bielan, vkladám veľké nádeje do e, systému SMET, ktorý sme už spomenuli, teda Single Market Enforcement Task Force, pracovná skupina, ktorá sa bude zameriavať na prezentovanie pravidel fungovania vnútorného trhu. Prvé zasadnutie by malo prebehnúť v najbližších týždňoch. Bude sa zaoberať práve e, pretrvávajúcimi prekážkami Samozrejme, nemôžeme nejako zasahovať dobrovoľnosti komisie, čo nám navrhne, ale bolo by možno vhodné zamyslieť sa nad tým, či dajme tomu nejaké prahové hodnoty alebo štandardy by sa zaviedli, teda v každom prípade mechanizmus, e, na základe ktorého by sa podľa objektívnych kritérií posudilo, či isté prekážky sú oprávnené, odôvodnené alebo nie. Ďakujem. Hm, veľmi zaujímavé, ďakujeme pekne, pani ministerka. A teraz dostáva slovo Katarína Konečná za GUE. Dobrý deň z Českej republiky, zdravím, ďakujem pekne za E, celú škálu odpovedí na otázky, avšak ja by som rada spomenula ďalšie dve témy. Prvá je testovanie, pretože jednoducho nechápem, ako je možné, že v zjednotenej Európe niektoré členské štáty odmietajú občanov Európskej únie uznať akýkoľvek druh testu na COVID-19, ktorý bol vykonaný v inom členskom štáte. Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že rokovania sú zložité, ale ak pre takúto banálnu vec, ako to, že si navzájom veríme v prípade testovania, ak na toto sa nevedia členské štáty dohodnúť, tak potom mám obavu, na čom inom sa budú vedieť dohodnúť a ako dlho im to bude trvať. Či teda e, budete túto tému prebrať s kolegami z členských štátov, aby sa to ujednotilo, alebo nie. Druhá vec. Hodne sa hovorí o prístupe k potenciálnej vakcíne proti COVID-19 nielen v súvislosti s európskym trhom, ale celosvetovo. V máji Európska únia a členské štáty vyzvali na pôde VHO k využitiu patentových flexibilit, to znamená tzv. povinného licencovania v rámci zmluv VTO. Ale od tej doby mám pocit, že sa nič neudialo, čo by nejako eh, nás posunulo ďalej Takže zdá sa, že kto bude chcieť vakcínu pre svoje občany, občanov, bude si ju musieť draho kúpiť. Chcem sa pýtať, či plánujete znovu na pôde VTO nejaké rokovanie o povinnom licencovaní vakcín proti COVID-19 otvoriť ako tému v, z pozície predsedajúceho štátu Európskej únie. Ďakujem, ďakujem Katarína a slovo dostáva pani ministerka. Ďakujem pekne. To čo? Pani poslankyňa Konečná spomína, mi trochu pripomína tému vzájomného uznávania tovarov. Ja už sa európskym témam venujem dlho a venujem sa aj otázkam vnútorného trhu dlho. Viem, aké bolo vždy hrozné zistiť, že aj v uznávaní tovarov niekedy sú ešte odlišnosti, pretože niektoré členské štáty predsa len sa domnievajú, že takéto uznávanie a, a testáty v niektorých členských štátoch by neboli efektívne v iných členských štátoch a neboli by platné. Nesmieme zabúdať, že pri tovaroch naozaj platí plný vnútorný trh a pritom v otázkach zdravotnej starostlivosti sme v kompetencii členských štátov. Samozrejme, to nič neospravňuje, nič to neoprávňuje, súhlasím s pani poslankyňou, ale trošku to len vysvetľuje, že pre členské štáty je veľmi ťažké pristúpiť k takémuto vzájomnému uznávaniu e, testov vykonaných v inom členskom štáte. A preto môžem len e, zopakovať, aké dôležité pre nás v rade je dopracovať sa k dohode, dopracovať sa k spoločnému e, základu vyhodnocovania dát. Otázka očkovania Samozrejme, tou sa zaoberáme intenzívne v kontakte s niektorými členskými štátmi, čo sa týka vývoja očkovacích látok a tiež e, získavania e, vakcín. Snažíme sa to celé rozbehnúť. Našťastie komisia e, sa tiež ujala tejto témy, prevzala na seba iniciatívu v rámci eh, núdzovej podpory a nástroja, ktorý s tým eh, súvisí. Eh, zaviazala sa obstarať kontingenty pre európske obyvateľstvo v týchto vakcínach. Uzavrela rôzne zmluvy s rôznymi potenciálnymi producentami vakcín. Myslím teda, že to je významný krok v budúcnosti sa dopracovať k vakcínám v dostatočnej miere, ale spomenuli ste VHO, Áno, ja mám dojem, nie je to síce v mojej pôsobnosti na tomto ministerstve, ale pokiaľ sa nemýlim, sú tam pokroky viacero členských štátov sa už prihlásilo u VHO, aby, tak ako vravíte, e, teda prejavili svoju ochotu e, zaplatiť istú cenu a aby potom získali podiel e, na týchto vakcínach v rámci VHO. Myslím, že sme teda na dobrej ceste, aj čo sa týka VHO. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz prechádzame na druhé kolo otázok od ostatných kolegov. Každý máte na otázku minútu a pani ministerka má na odpoveď tiež minútu. Takže EPP Edina Cels. Prvá otázka, Edina, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, vážená pani štátna tajomnička, e, posledná e, kríza nás poučila v tom, že cesta k obnove hospodárstva ide cez plne funkčný a integrovanejší vnútorný trh. A nemecké predsedníctvo EÚ identifikovalo aspekty, ktoré môžu viesť k užšej koordinácii. Takisto ste často vyjadrili vaše želania koordinovať komunikáciu o obmedzeniach cestov testovania, tak ako o tom rozhodli členské štáty. Ešte stále je potrebné zlepšiť správu vnútorného trhu tak, aby bol odolnejší e, aj v prípadoch e, eventuálnych budúcich kríz keď hovorím o uznesení, o ktorom sme odhlasovali v parlamente na poslednej plenárke, aj k vášmu návrhu, ktorý ste predložili 2. septembra na rade, ako by ste riešili existujúce nedostatky na jednotnom trhu a ako by ste dali nový stimul na podporu obnovy, e, e, avšak zároveň e, ste rešpektovali národnú suverenitu v tejto téme? Ďakujem pekne, Dina. Pani ministerka, nech sa páči. Minúta, minúta a pol. Myslím, že je to kombinácia viacerých faktorov, Jednak e, koordinácia zdravotnej starostlivosti, lepšia komunikácia, samozrejme pri zachovaní právomoci e, členských štátov, e, ich suverenity, ale pokiaľ možno v maximálnej možnej miere veci koordinovať a vychádzať zo spoločných kritérií, ďalej druhá vec, vnútorný trh pre tovary a služby. Myslím, že sme sa ponaučili z posledných mesiacov. Myslím, že Musíme e, tie ešte pretrvávajúce prekážky odstrániť. Komisia e, sa chystá vypracovať správu. Do 15. januára aby sme ju mali obdržať. Uvidíme z tejto správy, či ešte pretrvávajú ďalšie prekážky, ktoré musíme odstrániť. A v treťom rade a tom by som sa naozaj e, veľmi rada chcela vyjadriť e, podrobnejšie. To, čo sme ohlásili na jeseň ako jeden z zásadných bodov pre nemecké predsedníctvo a síce e, ešte raz sa snažiť lepšie podložiť ten priemyselný základ. Máme priemyselnú stratégiu komisie, tá bola predložená ešte pred pandémiou. predsednička komisie von der Leyen ohlásila, že začiatkom budúceho roka túto priemyselnú stratégiu chce ešte prepracovať pre nás, pre nemecké predsedníctvo je dôležité, aby už teraz na jeseň na Rade pre konkrétne schopnosti sme e, určili, ktoré sú dôležité stratégie a toho súčasťou je aj lepšia odolnosť, lepšia suverenita, zvrchovanosť a už k tomu máme aj isté pozitívne príklady pre paneurópske európske hodnotové reťazce a z toho chceme vychádzať. Chceme na tom budovať jednak mikroelektronika, ďalej produkcia batériových jednotiek a rôzne iné sektory. Môžeme sa v rôznych oblastiach angažovať e, k vytvoreniu takýchto hodnotových reťazcov, aby sme boli samostatnejší, e, dajme tomu, čo sa týka vodíka, digitálnej suverenity, e, teda tu spomeniem Gaia X, Európsky cloud, my ako Nemecko sme to vyvinuli ako predsedníctvo a to si získalo e, e, veľký ohlas v európskom kontexte. U mnohých členských štátov e, sa to stretlo s podporou. Na tomto musíme popracovať a ešte spomeniem, keďže sme sa tomu venovali v diskusii, možno by sme aj v sektore zdravotníctva mohli presadiť spoločný projekt spoločného záujmu. Ďakujem pekne, pani. Klára Agi. Klara Aguilera za SAD. Klara, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, zdravím všetkých. Ďakujem pani predsednička, ďakujem veľmi pekne pani štátnej tajomničke za jej účasť, za vystúpenie na našom výbore. Ja sa zacelím na také tri témy. Ehm, určite veľa vecí tu už odznelo. Ale predsa len, ehm, tu máme určitý problém s, ehm, s požiadavkami na napríklad e, cezraničných pracovníkov. Teda tí, ktorí pracujú v inom štáte, každý členský štát kladie na nich iné požiadavky, možno od nich chce iné osvedčenia a tak ďalej pre, preto sa chcem spýtať, máte, e, aký máte plán a máte plán B? Cestovný ruch je jedným z najzasiahnutejších odvetví. Plánujete konkrétny plán pre európsky cestovný ruch? Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, nech sa páči. Ja, Áno, ďakujem pekne aj za otázky pani Aguilery k téme e, zamestnancov. Myslím si, že je dôležité. E, to súvisí aj s diskusiami u vás v parlamente o smernici o vysielaní pracovníkov. Sú to ťažké diskusie, ale ja dúfam, že sa problémy vyriešia. Takisto by som ešte mohla spomenúť aj to, že v oblasti poskytovania služieb už na rade, ale ešte pred pandémiou sme o tom diskutovali, ako môžeme uľahčiť e, poskytovanie služieb napríklad cez nejaký pas poskytovania služieb, ktorý by umožnil e, lepšie poskytovanie cezhraničných služieb. Táto téma potom e, e, z jasných dôvodov teraz e, nebola ďalej sledovaná. Chcem len pripomenúť, že cieľom bolo to, aby poskytovateľ služieb nemusel za každým poskytovať novú notifikáciu, aké služby poskytuje a čo podniká a kde sa nachádza a prečo tam je teda toto presne je, ako má totožnosť, prečo chce pracovať v inom členskom štáte. Vtedy sa to neposunulo eh, v rade ďalej, žiaľ. Čo sa týka cestovného ruchu, tu eh, ešte raz chcem poukázať na zasadnutie, dnešné zasadnutie ministrov pre cestovný ruch. Ty budú zasadať na diálku. Ja už som ponúkla, že vás budeme veľmi radi informovať eh, o výsledkoch tohto zasadnutia. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Jordi Káňas z Riniu. Ďakujem veľmi pekne. Kríza, kríza stiažila fungovanie vnútorného trhu. Napriek mnohým opatreniam, ktoré boli prijaté, je zrejme, že tu chýba koordinácia, spolupráca v rámci vnútorného trhu, ale chýba tu aj určitá koordinácia v tom externom rozmere. Myslím si, že tu máme obrovský problém. Uh, Eh, kontroly z tretich krajín, eh, produktov z tretich krajín sa rôznia. To je, to je realita. Eh, kontroly, kontroly takýchto, takýchto produktov sa, sa, sa zmenili na skutočné problémové body. Potrebujeme jednotný postup. Potrebujeme potrebujeme zabezpečený postup, pretože ohrozujeme a poškodzujeme náš vnútorný trh. Potrebujeme jednotné podmienky, potrebujeme, aby sa colné kontroly riadili tými istými normami. Je to dôležité aj pre zdravie našich občanov. Niekoľko mesiacov už čakáme na akčný plán od Európskej únie. Ja sa preto pýtam, chce nemecké predsedníctvo zaviesť jednotný kontrolný mechanizmus, ktorý by zabezpečil homogénne normy a ďaká ktorému by boli chránené práva občanov a spotrebiteľov? Ďakujem. Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo. E, poprosím vás o odpovede. Ďakujem pekne, pani predsednička. K témam cieľ toho Eh, sa týka zasadnutie ministrov financií, eh, čo sa týka colných programov, aj čo sa týka programu colného vybavenia v rámci trialógu s vami sa budeme eh, po, snažiť dosiahnuť výsledky. Ešte v priebehu našho predsednica myslím, že už sme dosiahli výrazný pokrok. Len čo sa podarí aj spolu s vami dopracovať sa k dohode o viacročnom finančnom rámci, tak aj pri colných programoch a, programoch celného vybavenia dopracujeme veľmi rýchlo k dohode v trialógu. To je zhruba všetko, čo vám viem povedať eh, k tejto téme cieľ za nemecké predsedníctvo. Ďakujem. Minister. Ďakujem pekne, pani ministerka. Posledná otázka. Pascal Remos, EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vnútorný trh, ak ho chceme chrániť, vyžaduje si to spoločné jednotné pravidla. Uvediem na konkrétnom príklade. Belgicko eh, ohlásilo Luxembursko za riziko v Ukrajinu, Luxembursko nevyhlásilo eh, Belgicko za riziko Ukrajinu, Nemecko vyhlásilo Belgicko za riziko Ukrajinu, ale eh, zatiaľ to opačne nebolo nastavené. Ak teda ja ako Belgičan, ktorý žije na východe, chcem cestovať. Dáme tomu, dnes ráno som cestoval z Oepenu do Kolina a potom e, popoludní do Tríru a potom večer do Luxemburgu a potom by som sa vrátil do Belgická, tak celkovo sa musím podriadiť štyrom e, súborom pravidel a štyrom pravidlám o karanténe. A tiež to závislí od toho, či, pracujem, či cestujem ako pracujúci, alebo či navštevujem rodinných príslušníkov, alebo či idem nakupovať. A tiež to ešte závislí od toho, či tam zatrvám 5 hodín, 48 hodín alebo 72 hodín. Teda dúfam, že ste pochopili, že my ako obyvateľia pohraničných regiónov, pohraničných oblastí už nechápeme naozaj vôbec nič, pretože nič nie je zosúladené, nič nie je koordinované. Teraz je tu snaha túto spoluprácu členských štátov alebo tu chýbajúcu spoluprácu zlepšiť. Ja sa chcem opýtať, či ľudia v týchto pohraničných eh, oblastiach naozaj sa môžu eh, spolahnúť na to, že budú v mimoriadnej pozícii, aby sa zaviedli osobitné pravidlá, čo sa týka karantény pre nich. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Teraz pani ministerka, nech sa páči, môžete odpovedať. To bude vaše posledné vystúpenie. I'm sorry because we have no time for the Je mi ľúto, už nemáme čas na záverečné vystúpenie vzhľadom na omeškanie Ďakujem pekne, pani predsednička. To, čo popisuje pán Arimo, veľmi dobre chápem. Nemecké predsedníctvo sa tiež e, potýka s problémom, že čiastočne musíme cestovať do Luxemburgu, do Bruselu, musíme rokovať v trialógoch. Aj keď možno za jeden deň necestujeme do štyroch krajín, ale veľmi dobre chápeme, čo pán poslanec spomína, pretože aj našu prácu to výrazne komplikuje. Pre niekoho, kto žije v Nemecku a tiež sa musí podrobovať rozličným režimom e, v nemeckých spolkových krajinách, e, to súvisí s pravidlami federalizmu, e, teda chápem to veľmi dobre. Aj pre nás v Nemecku platí, že teraz pracujeme na tom, aj interne a, pracujeme na modelovom nariadení pre karantény a zaoberieme sa otázkou, či by nebolo vhodnejšie pre kratšie cesty a to by zahrňalo aj to, čo ste spomenuli vy, teda tých 48-72 hodín, alebo pre pendlerov, či by sa presadili výnimky. Isté, že nedokážem e, teraz e, nejako priblížiť e, žiadne konkrétne úsilia v rade, Zatiaľ sa to prejednáva na Rade pre všeobecné záležitosti, či sa presadí harmonizovaný koncept. Tie rokovania sú ťažké, ale môžete si byť istí, že všetky tieto otázky, ktoré ste spomenuli, rozhodne e, veľmi dobre chápeme a našim cieľom je dopracovať sa k objektívnym štandardizovaným kritériám, ale tiež dopracovať sa k takému režimu, ktorý by nám umožnil zaistiť jednak ochranu, ale aj ekonomicky, e, aby sme e, dokázali zaručiť e, fungovanie spoločnosti. Ďakujem. Minister. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vašu dnešnú účasť aj za váš veľmi dôležitý príspevok do nášho rokovania. Budeme naďalej s vami spolupracovať a hovoriť v našom výbore na túto tému. Kolegovia, týmto končím dopoludnejšiu diskusiu. Ďakujem vám tým z vás, ktorí ste sa nej zúčastnili. Ďakujem tlmočníkom, hovorí pani predsednička. A ďakujeme aj za teda uh, trošku pretiahnutie času, tak aby sme umohli, umožnili dať priestor všetkým na vystúpenie. Takže ďakujem pekne a dovidenia. So, the, the meeting... Takže stretnutie je ukončené a budeme pokračovať po obede. Thank you to the secretariat, of course.